EPP žiadosti e, informuje, že pán Rozáty nahradí pani Dubravku Šujúciu v rámci delegácie parlamentnej skupiny pre Ukrajinu. Niekto sa k tomu chce vyjadriť? Nie, ani tu nie, tak je to prijaté. A takisto predseda dostal od, stanovis- od rady stanovisko, ide tu o nariadenie o kontrole, pokiaľ ide o zabezpečenie uplatňovania